Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Euh, alors, je voudrais d'abord euh, prier de nous excuser d'avoir. Vážení kolegovia, chcem sa vám ospravedlniť, že začiatok našej schôdze bol posunutý na neskôr, avšak museli sme, čeliť viacerým, museli sme čeliť viacerým zmenám v programe. A z tohto dôvodu sme skrátili čas ktorý máme na prácu. Zistili sme to však len včera a preto sme vám mohli dať vedieť až takto na poslednú chvíľu. Takže pokiaľ ide o prvý bod, prijatie programu, videli ste návrh programu na internete. Mám tu viacero bodov, ktoré by som chcel upresniť. Pokiaľ ide o hlasovanie. o odhadoch príjmov a výdavkov na rozpočtový rok pre parlament, tak toto hlasovanie bude odložené, pretože e, predsedníctvo ešte stále neprijalo, neadoptovalo tento odhad. sa aj k dispozícii, ktorý vám poskytne presnejšie informácie o stave veci konkrétne dnes popoludne, popoludní a koordinátori o tom budú diskutovať po našej dopoludnejšej schôdzi. Na pláne sme mali taktiež e, štúdiu, ktorá skúma to, ako členské štáty využívajú a koordinujú e, príspevky do európskeho, teda príspevky do rozpočtu EÚ zo svojich národných rozpočtov. Je tu John Udan a Annie Jensen, ktorí mali prezentovať štúdiu, avšak táto štúdia sa neuskutoční, pretože ten dokument nie je uspokojivý a nezodpovedá požiadavkám. Spravodajca o návrhu rozpočtu 2015. Kolegia požiadala, aby sme o tomto bode hovorili popoludní a nie ráno, čiže tento bod je presunutý na popoludnie. Dvaja spravodajci pre rozpočtové roky 2014 a 2015 chceli aby zo strany nášho výboru sme e, komunikovali s komisiou a s radou. Následne prebehne vypočutie, tam sa zúčastnia e, komisári Levandovský a Georgieva. Budeme hovoriť o situácii potreby platieb v Únii, o všeobecnej situácii a konkrétne o odvetvi humanitnej pomoci Viete, že od tohto dvojitého vypočutia komisia vyhlásila špeciál, alebo oznámila špeciálnu pomoc 11 miliónov eur, miliard eur na pomoc Ukrajine. Avšak táto pomoc ešte stále ponúka veľa otázok. Všetci ste dostali návrh ústnych otázok, ktorý bol včera zaslaný všetkým poslancom. A dnes popoludní prebehne výmena názorov o tomto dokumente. A ešte ďalšia zmena. Ann Jensen tu dnes ráno nemohla byť, požiadala nás, aby jej bod o návrhu opravného rozpočtu číslo 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014 bol presunutý na popoludne a opačným spôsobom Inge, ktorá sa vždy usmieva, Inge, Ingeborg Gressle žiadala, aby jej body 17 a 18, ktoré mali byť na pláne popoludní, boli presunuté na dobednejšiu časť schôdze. Ajder, chceš sa vyjadriť? Nech sa páči. Muchas gracias, presidente. Ďakujem za slovo. Viete, že predseda je vždy ten, kto gratuluje k narodení nám a taktiež pri nejakých špeciálnych príležitostiach. No a ja by som chcela poblahoželať vám k vášmu nedávnemu odcovstvu. My v Španielsku sme mali teraz e, deň odcov, takže gratulujem pánu Lamasurovi predsedovi za to, že sa stal otcom simplemente desearle que vaya todo bien. A gratuluj a želám mu, aby všetko pokračovalo v poriadku, užijete si to tie noci a dní s novým členom rodiny, takže gratulujeme. Euh, merci, Eider. Je suis, je suis... Ďakujem. Veľmi ma dojalo vaše osobné blahoželanie. Ja mám skôr vek na to, aby som bol deduško ale mojich sedem vnúčat má teraz strýka, ktorý má 8 dní. Sme naozaj veľmi šťastní u nás doma. A každý vie, že rodinný život prináša e, šťastie, ktoré je väčšie než naše politické činnosti. Ale vráťme sa teraz k politike. Ešte raz ďakujem, Ajder. vieme, že aj Der čaká takáto šťastná udalosť tiež a ja jej, ju veľmi obdivujem, pretože viem, aké to je pre muža, aby, keď sprevádza svoju ženu počas tehotenstva, po a po tých pár dní potom a viem si teda predstaviť, čo to musí byť pre mamičku. Takže prvý bod programu sme prešli, druhý bod oznámenia predsedajúceho. Väčšina, väčšina tých oznámení je v COVID News, ale chcel by som ešte doplniť oznámenie. Chcem vám oznámiť jeden dôležitý dátum. Ako viete, eh, nastavili sme si ku koncu nášmu mandátu, medzi teda koncom mandátu a európskymi voľbami 25. mája. A v nastúpením do funkcie nového, no, nového, nového parlamentu 1. júla sme si nastavili mimoriadnú schôdzu výboru pre rozpočet. Aby sme si vypočuli komisára pre rozpočet, tento nám predstaví v duchu tradície, ktorú sme nastavili návrh rozpočtu 2015, ktoré kolegium príjme pred tým, ako komisia predstaví návrh rozpočtu médiám a verejnosti. Komisia informovala, že toto malo byť pardon, zorganizované až 4. júna, ale bolo to presunuté o týždeň. Prosím, poznamenajte si, že to bude v stredu 11. júna, kedy kolegium bude príjmať návrh rozpočtu na rok 2015. Bude to e, hneď na začiatku dňa. Bude to ráno, bude to táto mimoriadná schôdza, kde si počujeme komisára. A pri tej príležitosti by som vám chcel zopakovať, že keďže to bude naša posledná schôdza, chcem navrhnúť, aby sme spolu oslávili 5 rokov práce, ktorú sme spolu odviedli. Vzdali by sme tam hold všetkým tým, ktorí sa zúčastňovali našich prác. Vieme, že niektorí kolegovia či ich rodiny prežili počas tohto obja veľké drámy. Čiže stretneme sa so všetkými spolupracovníkmi a zastupcami iných inštitúcií, s ktorými sme spolupracovali počas tohto obdobia. Takže prosím, vyhrajte si trochu času. Nie toho 4. júna, ale 11. aby sme trochu oslavovali pripili si šampanským, poblažovali tým, ktorí, boli, ktorí budú opäť zvolení a rozlúčili sa s tými kolegami, ktorí nás opustia. Môžeme prejsť k bodu 3, schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 4. marca. Pokiaľ nikto nemá pripomienky, alebo nebude mať pripomienky až do konca tej schôdze, Budeme považovať túto zapisnicu za schválenú. Navrhujem teraz, aby náš kolega Darden, pokiaľ je tu, áno, vidím, že je tu, tak by sme začali bodmi 7 a 8. Merci, président, je serai... Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť stručne. Chcel by som vám predstaviť tieto dve mobilizácie. Myslím si, že sú to posledné dve, ktoré uskutočníme počas nášho mandátu. Je tu mobilizácia eh, je to žiadosť talianskej spoločnosti, ktorá požaduje vyše 3 milióny eur, aby pomohla svojim zamestnancom je to v rámci článku 2 predchádzajúceho nariadenia, pretože vždy sa opierame o predchádzajúce nariadenie. Je to e, fond na príčasenie sa globalizácii. Táto firma má zosiahla strop 500 zamestnancov počas 4 mesiacov. Mám tu aj dlhšiu prezentáciu, pokiaľ máte záujem. A tá druhá mobilizácia sa týka sumy 1 900 000 eur. Ide o pomoc 245 osobám Je to 15 spoločností v automobilovom sektore v Andalúzii. A taktiež tu ide o kritéria globalizácie v rámci starého nariadenia. To je všetko, pán predseda. Áno, ďakujem. pozvali sme spravodajca, spravodajkyňu pani Moran Šartie aby sa zúčastnila našej diskusie k tomuto bodu, avšak ešte sa nedostavila. A mala by sa taktiež zúčastniť monitoring, monitorovacej skupiny, ktorá je na pláne hneď potom. Takže keď im budeme čakať, e, máte otázky k tomu, čo povedal spravodajca na tému týchto dvoch bodov? Nie? Dobre. Takže opakujem. Pracujeme v rámci e, starého systému a pokiaľ ide o návrh čas, časového e, plánu, poznamenáci návrhy môžete poslať do 25. na poludnie, 24. marca na poludnie, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. A v apríli pred koncom nášho mandátu príjmeme rozhodnutie na plenárke. Toto platí pre oba body. Čiže aj talianský projekt, aj španielský projekt. Výborne, teraz navrhujem, aby nám Inge predstavila body 17 a 18. Inge, nech sa páči. Ďakujem, začnem s politickými stranami. Máme Mali sme stretnutie tienových e, spravodajcov a dohodli sme sa, že sa chceme rýchlo dohodnúť s radou. Sme súčasťou riešenia a nie súčasťou problému. V stredu sme mali mať stretnutie s radou, ale v dôsledku toho, že nelietali lietadla, sme sa nedokázali stretnúť. Potom som sa ja pokúsila v príprave na zajtrajšie stretnutie dosiahnuť písomne dohodu k textu. Komisia súhlasí v širokej miere s tým textom, ktorý je vlastne textom AFKO. Ostala už len jedna otázka otvorená a to je kontrola účtov. Aj tam sme našli znenie. Ide o rolujúci systém a je to vlastne v súlade s tým, čo sme žiadali. Rada sa ešte nevyjadrila k textu, ktorý pripravila komisia a my. A zatiaľ ani nemá mandát, takže zajtra nebudeme mať trialóg, ale len výmenu názorov a myslíme si, že sme veľmi ďaleko, že sme dosiahli neformálnu dohodu s týmito tromi inštitúciami a Koreper by to mohol 25. marca potvrdiť a to je moje želanie. Spravili sme všetko preto, aby to aj zajtra sme mohli takto dohodnúť. Takže je to na dobrej ceste, ale o tom druhom spise to nemôžem povedať. Idem hneď ďalej, áno? Mám ísť ďalej, alebo... Dobre, takže idem ďalej. Takže tá druhá práca je e, nástroj Connecting Europe. To je veľmi ťažký nástroj, je veľmi ťažký prípad pre radu a blokuje to. A máme eš, dneska ráno som mala neformálne rokovanie s predsedom rady gréckým veľvyslancom a znovu sme prechádzali tým, čo by sa mohlo urobiť. A hovorili sme o tom, že koľko rokov sa môžu e, predlžiť tieto prostriedky a aké podmienky, aký postup a tak ďalej. Takže tu je to všetko ešte otvorené. Chcem povedať, že sa snažíme dohodnúť s radou, ale rada musí tiež spraviť nejaké kroky. V článku 178 máme ďalšiu pružnosť pre malé a stredné podniky a ak to nebude E, zabezpečené, tak je to veľká škoda. Takže som taká e, trhaná na všetky strany a dúfam, že rada sa pohne, pretože inak by zostali nevyužité prostriedky v nástroji Connecting Europe a to nie je v našom duchu, pretože chceme modernizovať Európu a môžem len povedať, že je to zvláštne, že slovo e, predsedov vlád nič neznamená pre ich vlastnú štátnu správu. Premiéry sa vyjadrili, že áno, a teraz ministerstva financí začínajú strečkovať a stále viac a viac sa im to páči. Takže mám veľký záujem a myslím si, že by sme sa mali snažiť dospieť k dohode a preto by bolo dobre, keby rada pochopila, že sú to prostriedky pre nich. Predsa chceme modernú Európu. A nakoniec to vyzerá tak, že vlastne e, rada, členské štáty pília pod sebou svoj vlastný konár, takže ja tomu nerozumiem, ale možno to ani nemusím rozumieť. Takže takto to teraz vyzerá. Dneska večer budeme mať malé stretnutie, takže ja dúfam, že sa nám podarí nájsť spôsob, ako potom pokračovať a zajtra budeme mať potom to rokovanie. A ja dúfam, že budeme môcť dať zelenú. Ďakujem. Merci Inge, c'est très clair. Ďakujem Inge, bolo to veľmi jasné. Dominik Rigen žiadal o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vyjadrím sa ako spravodajca k eh, nástroju Spájme Európu, Connecting Europe. Viem trošku o tých problémoch, o ktorých Inge hovorila. Chcel by som povedať, že stanovisko rady, pokiaľ ide o finančné nariadenie o tomto nástroji, takže stanovisko je také, že sa veľmi zásadne zmenilo to nariadenie. Sú to veľmi zásadné prvky viacročného finančného rámca a chcel by som pripomenúť, že Rada už veľa ustúpila, pokiaľ ide o číslo. Pre, pre čísla prešla z 50 miliard na 33 miliard. Napriek tlaku parlamentu je tá úroveň vysoká. Čiže táto téma je naozaj veľmi zásadná, veľmi strategická a ja by som chcel zdôrazniť, že stanovisko rady, pokiaľ ide o finančné nariadenie, veľmi zásadne ovplyvnili ten dotknutý nástroj, čiže nejde tu len o technický problém finančného nariadenia, nejde iba o riešenie niekoľkých bodov, o ktorých by sme mohli vyjednávať s ministrami financí. Ide o to, že sa ešte viac okreše ten nástroj smerom k vykonávačom projektom, čo je veľmi zásadné, je to dôležité, je to dôležitý prvok viacročného finančného rámca. Chcem sa e, dotknúť dvoch kapitol, samotný nástroj Connecting Europe, pokiaľ sa pozícia rady nezmení, stane sa, že používanie fondov bude veľmi náročné pre, výkona, pre tých, ktorí majú projekty, pretože viete, že tieto projekty majú naozaj veľmi dlhé časové lehoty na to, aby projekty mohli byť spustené a pokiaľ rada skráti časové lehoty, čo sa potom stane, e, bude to mať dopad na európsky rozpočet a zabráni to vykonávanie niektorým projektom. Veľmi dobre to poukazuje na to, že stanovisko rady je, aby sa opätovne dostali k tým sumám, ktoré boli odsúhlasené. Takže nie len, že tu máme finančný ramen, rámec, ktorý nie je absolútne uspokojivý, ale v tejto chvíli je úplne nepriateľné sledovať, ako sa používa tento finančný nástroj. Je to politický nástroj ktorý má dopad na rozpočet. Ja som napísal e, e, niektorým z vás aj dotknutému výboru a Ingeborg, ktorá dokonale hájila tento bod pred radou, ale chcel by som zdôrazniť, že je naozaj zásadné, veľmi dôležité a nie je to len problém finančného nariadenia, ide o to, že aj na rade je nálada veľmi, veľmi zlá môže sa stať, že sa ocitíme v situácii, že tá trocha kreditu, ktorý sme mali k dispozícii, sa presunie na iné, iné položky a toto by bolo určite nesprávne. Je to veľmi zásadná situácia, je to veľmi vážne. Predseda, áno, ďakujem. Znamená to teda, že sa možno, po, možno dospieme k tomu, že sa nám nepodarí eh, dospieť k dohode pred koncom nášho mandátu? Áno. Áno, je to prostriedok aj pre radu. Predseda, áno, rozumiem. Chápem, že to je zásadná záležitosť. Ďakujem. Dobre, takže nikto sa v tejto chvíli nehlási o slovo. Ďakujem Inge. Máme šťastie, že Inge je spravodajkyňou tohto veľmi, veľmi e, citlivého projektu a vieme, akú energiu do toho investuje. Teraz navrhujem, aby sme prešli na bod číslo 10, to je monitorovacia skupina pre Fond Európskej pomoci pre najodkazanejšie osoby. a zavádzanie dodatočných finančných prostriedkov na rok 2014. Viete, ako monitorovacie skupiny fungujú. A je to príležitosť pre nás, našich spravodajcov, ale samozrejme aj ďalších členov e, výboru pre rozpočet, aby si vymenili názory so zodpovednými osobami, ktoré riadia tento program na úrovni Európskej komisie. Bolo mi povedané, že v rámci komisie sa zúčastnili generálne riaditeľstvo pre zamestnanie, Agri, e, generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť vyslalo pani Andrianu Sukova Toševa, ktorá je tu, výborne. Veľmi pekne vás medzi nami vítam. Taktiež slečna Emanuel Gilnov, policy officer. Tieto dámy e, si idú sadnúť do prvej rady, pán Serž Legal to je koordinátor pre medziinstitucionálne vzťahy. A pán Patrik Maleza, team leader. Za, za, za Agri je tu pán Arpad Sabolš, neviem, či to vyslovujem správne, market officer. Za uh, e, generálne riaditeľstvo super rozpočet je to pani Katažina Hucka, budget officer ktorá tu tiež je medzi nami, usmieva sa na nás. A pani Leticia Gerli, budget assistant. Leticia, vítajte. Takže toto sú zastupcovia komisie. My sme poslali, pardon, pozvali poslancov nášho parlamentného výboru pre zamestnanosť a pani Mona Šatie by sa k nám mala pripojiť e, každú chvíľu. Posadí sa vedľa mňa. Takže táto monitorovacia skupina z našej strany e, ju vedú dvaja spravodajci, spravodajcovia pre rozpočet 2014 a 2015, Anjensen a Haider. Chcel by si začať, chcel by si otvoriť diskusiu. Sí, aquí evidentemente lo importante es escuchar. No, samozrejme dôležité vypočuť si Európsku komisiu a opýtať sa aj na rôzne veci. Ale aby som vysvetlila, prečo sme sa rozhodli vytvoriť túto monitorovaciu skupinu, ako viete, tento Európsky fond pre pomoc tým najpotrebnejším, na ktorom sme pracovali v priebehu nášho mandátu, to bol jeden z programov ktorom sa taktiež diskutovalo v rámci diskusie o finančnom rámci, pretože niektorí členské štáty chceli tam ten rozpočet znížiť, alebo tú položku. My sme tam chceli zachovať rovnakú sumu, aby tento fond dobre fungoval, pretože bohužiaľ teraz je ešte potrebnejší než inokedy. A prostredstvom tejto monitorovacej skupiny sme chceli E, teda vidieť, ako to funguje s novými pravidlami, s účasťou napríklad e, tej jednej miliardy e, z kohezného fondu, z fondu súdržnosti, takže ako, sa, ako to bude fungovať, či tam dochádza k nejakému oneskoreniu. A je pravda, že na základe toho, že sa oneskorilo rokovanie o finančnom rámci aj o, rokovaň, a o nariadení, tak parlament tam chcel zaviesť dočasné opatrenia, tak aby ten fond bol využívaný aj v tých prvých mesiacoch. Potom tu máme napríklad potravinové banky, ktoré dostávajú financie z tohto fondu, tak aby nadalej mohli fungovať. Takže asi tak, ale teraz je dôležité si vypočuť komisiu, aby nám ona vysvetlila problémy, riešenia a ako to všetko funguje. Ďakujem. Bien, merci. Výborne, ďakujem. Kto by sa chcel ujať slova zo strany komisie? Nech sa páči. Thank you very much, Mr. Ďakujem, pán predseda. Takže komisia víta vstup do platnosti nariadenia e, Európskeho fondu pre najpotrebnejších 11. marca tohto roka a chcel by som poďakovať Európskom parlamentu za vašu podporu pre tento dôležitý nástroj, ktorý vyjadruje európsku solidaritu, ktorý bol nedávno prijatý. Tou výzvou pre nás je dosiahnuť rýchlu implementáciu tohto fondu. No z otázok, ktoré sme obdržali od tohto výboru, to chápeme tak, že je to najväčšou výzva pre vás. Dostali ste písomné podobe aj naše odpovede, ale by som chcela využiť tú príležitosť a zdôrazniť niektoré kľúčové aspekty. Poprvé, plánovanie. Členské štáty podľa nariadenia majú, člansk- majú 6 mesiacov na toho predstavili svoje operatívne programy. Potom sa bude diskutovať s komisiou. Okrem, tohto práv- okrem tejto právnej požiadavky očakávame, že členské štáty už budú na tomto pracovať a tie, ktoré využili e, ten doterajší nástroj potravinovej pomoci v rámci polnospodárskej politiky, že vypracujú e, operatívne programy čo najskôr. Taktiež sme hovorili už niektorými členskými štátmi, ktoré sú v pokročilej fáze. Niektoré z tých projektov budú podané už teraz na konci marca, ale doteraz sme formálne ešte neobdržali informácie o žiadnych um, operatívnych programoch. Členské štáty avšak nepotrebujú čakať na formálne odsúhlasenie operatívnych programov, aby začali s implementáciou fondu. No a hlavne vďaka e, rokovaciemu týmu parlamentu nariadenie začne vstup do platnosti 1. decembra 2014, čo týka opravnenosti výdavkov. A už sme taktiež od niektorých členských štátoch obdržali informáciu len toho, že spustili svoje e, e, kroky v oblasti obstarávania, tak aby tieto programy mohli byť čo najskôr implementované v kombinácii s rozšírením implementačného obdobia v rámci e, programu distribúcie potravín pre najpotrebnejšie osoby v Európskom spoločenstve. Toto vytvára podmienky pre e, zamedzenie tomu, aby tu došlo k prerušeniu poskytovania prostriedkov a členské štáty, ktoré majú už skúsenosti s týmto nástrojom, je 20 členských štátov. Potom tu máme členské štáty, ktoré si e, vybrali OP2 sú sociálnou inklúziou. A komisia je pripravená a očakáva, že väčšina tých operatívnych programov bude dodaná v priebehu tej lehoty 6 mesiacov, to znamená do 11. septembra. Potom sa posnažíme, aby tieto operatívne programy boli prijaté rozhodnutím komisie do konca roka. No a vo vzťahu k tomuto procesu príjmania komisia bude monitorovať postup operatívnych programov a sme pripravení svižne reagovať, pokiaľ tie dostupné čiastky budú nedostatočné na pokrytie pre financovania, keďže pôvodný odhad e, rozpočtu bol 2,5 miliardy eur, to znamená nižší než to nakoniec je. Teraz je to takmer 3,4 miliard eur na všetky tie výdavky. Príloha 3 nariadenia. Tam sme zahrnuli príspevky pre členské štáty a taktiež možnosť využívať dodatočnú miliardu z európskych fondov. Tam to bolo plne zapracované. A rada by som poďakovala parlamentu za to, že na toto tlačili. A na záver by som chcela povedať, že okrem toho sižného plánovania a implementácie komisia venuje veľkú mieru pozornosti takých aspektov monitorovania, tak aby došlo k riadnemu zbier, zberu údajov, tak aby sme vedeli presne, kde sme tie peniaze vynaložili, ako, koľko ľudí sme podporili a už sme parlamentu oznámili prijatie delegovaného aktu 13. marca. Tento delegovaný akt obsahuje ustanovenia hľadom údajov, ktoré musia byť získané a uchovávané v rámci členských štátov. A dúfame, že e, čo skoro dôjde k rýchlej implementácie podávaniu správ. Ďakujem. Très bien. Merci, madame. Výborne, ďakujem pekne. Chcel by sa vyjadriť ešte niekto za komisiu? Za generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť nie. Je tu niekto z generálneho riaditeľstva Agri? Áno? Mohli by ste povedať? Aké je stanovisko vášho generálneho riaditeľstva? No. Bien, et, et du... Nie, a pokiaľ ide o generálne riaditeľstvo pre rozpočet, ani vy. Monsieur, monsieur Preza, vous voulez? Pán Preza, chcete sa ujať slova? Áno, ďakujem, pán predseda. Za normálnych okolností by sme mali vysvetľovať prípravnú fázu a uskutočňovanie, čiže pokiaľ ide o otázku. Takže toto je generálne recept pre rozpočet, ktoré je zodpovedné za túto oblasť. Rozpočet pre rok 2014 bol už uzavretý, takže to je všetko. Ďakujem. Très bien, je vous remercie. Výborne, ďakujem. Medzi tým e, sa dostavila Elizabeth Moná Šarcie, ktorá je spravodajkyňou pre výbor pre zamestnanosť. Zdravím ťa, vitaj. Chceš nám povedať, e, e, aké je tvoje stanovisko, či položiť nejaké otázky? Využíme to, že je medzi nami aj Aider, ktorá je spravodajkyňou pre návrh rozpočtu, všeobecného rozpočtu pre rok 2015 sú tu zastupcovia komisie, generálnych rejiteľstiev pre zamestnanosť, e, poľnohospodárstvo a rozpočet. A je tu aj Ann Jansen, naša spravodajkynia pre rozpočet 2014 e, sa k nám tiež pridá. Takže Elizabet, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Drahý Alan, ja v prvom rade chcem poďakovať komisii, pardon, výboru pre rozpočet, pretože hájiť e, tento fond e, pre e, tých, ktorí to najviac potrebujú, nebolo, najodkaznejšie osoby vôbec nebolo jednoduché hájiť, ich pred, hájiť to pred hlavami štátov a vlád. A ja viem, koľko výbor pre rozpočet aj ty osobne Alan, ak dovolíš, vážený pán predseda, tvoja činnosť bola mimoriadne dôležitá a účinná pri práci s týmto fondom. Taktiež sa chcem poďakovať ľuďom z Európskej komisie, ktorí nám veľmi, veľmi pomohli na práci s týmto bodom. Je to Elmer Costello, to je spravodajkyňa o tomto fonde Veľa sme spolupracovali, pretože ja som bola spravodajkynia na Európskom sociálnom fonde, čiže tá spolupráca bola veľmi dôležitá a to prepojenie. Chcem len veľmi stručne povedať, že z politického hľadiska je, bola táto záležitosť zásadná a mimoriadne dôležitá, hlavne po tom, po tých činnosť solidárnych eh, akciách solidár, eh, pardon, finančnej solidarity, ktoré boli napojené na krízu. A dnes vidíme, že solidarita medzi občanmi je naozaj zasiahnutá a je veľmi dôležitá európska činnosť, pokiaľ ide o pomoc pre najodkazanejší. Pretože vyše 19 miliónov Európanov nemá jedlo, ktoré by malo dostatočnú dávku proteínov. Nemá toto jedlo každé dva, každý deň, má to len každé dva dní. Situácia e, sa líšila v jednotlivých krajinách. Myslím si že však, že sa nám podarilo dospieť k veľmi slušnému kompromisu, najmä pokiaľ ide o tú základnú pomoc pre všetky krajiny a potom možné, možnú úpravu. Ja by som chcela upozorniť na jeden bod, ktorý pre nás predstavoval problémy a musíme byť veľmi opatrní. Ide o to, že v nariadení, ako iste viete, bolo, ak to môžem tak povedať, zakázané príjmať na úrovni charitatívnych organizácií či asociácií symbolické sumy, alebo sumy akékoľvek, aké boli symbolické, keď sme rozdávali potravinovú pomoc z tohto Európskeho fondu, Fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. E, upozorňujem vás na to, pretože sa s tým určite stretnete doma. Toto naozaj narúša e, činnosť sociálnych potravín, ktoré práve fungujú na tomto princípe. Sú to drobné, skromné sumy, za ktoré oni následne distribujú tieto potraviny. Upozornili sme na to komisiu a komisár pred hlasovaním veľmi jasne zasiahol a ja si dovolím to tu povedať. Práve tento jeho zásah nám umožnil akoby tak povediac otvoriť dvierka a zachovať fungovanie týchto sociálnych potravín. Je veľmi dôležité, aby ste toto mohli komunikovať. A ja tu hovorím pod kontrolou Adriany, ktorá veľmi dobre túto tému pozná určite sa môže vyjadriť, keď chce, ale komisár, sa, komisár povedal, že iste podľa nariadenia je zakázané získavať, príjmať sumy za distribúciu potravenovej pomoci, keď ju rozdávame tým najodkaznejším osobám. Ale pokiaľ ide o rozdávanie potravín tí, ktorí nezískavajú mm, financie z FAD, tak tam problém nie je. Čiže ako vidíte, pri tých sociálnych potravinách existujú potraviny, ktoré e, sú financované z FAD a tie, ktoré nie sú z tohto financované. Čiže vďaka tomu sociálne potraviny môžu ďalej fungovať, dostať v prevádzke. Bol to naozaj veľký problém. Pokúšali sme sa ho vyriešiť čo najlepšie. A vôbec to nebolo jednoduché, každopádne sa chcem veľmi pekne poďakovať výboru pre rozpočet. Veľmi sme vám vďační, pretože si myslím, že toto bola naozaj veľmi dôležitá politická akcia, ako pre našich občanov, tak aj pre Európu. Ďakujem, Elizabeth. Medzičasom prišla Ann Jensen. Anna, chcete sa vyjadriť či položiť otázky? Máme tu zástupcov komisie. Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, polnohospodárstvo a rozpočet. Ajder nám stručne prezentovala situáciu, Adriana na to reagovala. Chceš sa v tejto fáze vyjadriť aj ty? Well, thank you, Chairman. I'll be, be very... Ďakujem, ale ja len stručne. Myslím si, že veľmi zaujímavé je to, že toto by mohlo znamenať väčšiu zmenu tohto programu, než by väčšina ľudí očakávala. Ja som z Dánska a tam sme boli proti pro tomuto programu. Väčšina ľudí bola proti a povedali sme, že tieto peniaze nikdy nedáme. Ale veci sa vyvinuli ináč a teraz sa teda zavádzajú programy na pomoc tým najodkázanejším v rámci spoločnosti, ale nehovoríme tu o jedle, o distribúcii jedla, ide tu o iný spôsob spravovania zdrojov a preto určite taký prehľad toho, ako sa k tomu členské štáty postavia, je veľmi dôležitý. A bolo to predtým súčasťou spoločnej polnospodárskej politiky, pretože sme mali obrovské zásoby mesa, tie už nemáme. A pokiaľ budeme pokračovať s týmto programom, tak si myslím, že uvidíme, že sa to tam trochu mení a mali by sme tam sústreďovať na to, čo môžeme urobiť pre tých najpotrebnejších, aby sme im pomohli v ich situácii. Vieme, že vo väčšine krajín sa to zatiaľ nezlepšuje a myslím si, že toto je tá najdôležitejšia otázka, ku ktorej by sa mala vyjadriť komisia, aby sme dostali dobrý prehľad o tom, čo členské štáty vlastne robia, pretože to sa bude li, veľmi výrazne líšiť štát od štátu. Vytvárate možno nejaký systém výmeny overených e, praktík. To by bolo určite dôležité, tak aby sme zaručili, že tie peniaze sú vynakladané správne. A ja teda pochádzam z Dánska, ako som povedala, my sme boli proti, ale vyzerá to tak, že sme to vzdali a povedali si, že dobre, možno tie peniaze dajú nejak dobre využiť. Uh, José Manuel Fernández. Ďakujem, áno, José Manuel Fernández. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria congratular com eh, os avanços. Ďakujem. Pán predseda, keby som chcel pozitívne ohodnotiť tie výsledky, ktoré sme teraz obdržali. Skutočne to stálo za to, ten impuls, aby sme dostali tie peniaze navyše pre e, najpotrebnejšie rodiny. Ale napriek tomu sa určite nepodarí uspokojiť všetky potreby. Ja sa chcem opýtať na e, polnospodárstvo a na nadbytky. Čo s nimi urobíme? Je nejaká možnosť tam tieto nadbytočné prostriedky, alebo ktoré nám ostali, využiť tak, aby sa dostali k najpotrebnejším, najodkázanejším rodinám? Pretože by nemalo zmysel, aby sme mali takéto prebytky a nemohli potom pomôcť tým, ktorí nás najviac potrebujú. Chcem sa opýtať, mohli by sme pozmeniť legislatívu tak, aby to bolo možné? Viem, že súdny dvor povedal, že na základe súčasne platnej legislatívy to možné nie je. Takže sa pýtam, ako môžeme zmeniť túto situáciu. využiť potraviny, ktoré už boli vyprodukované. To by znamenalo splniť našu stratégiu 2020, využiť prostriedky udržateľným spôsobom ich uplatniť a zároveň bojovať proti chudobe. Ako to môžeme teda urobiť, aby tieto nadbytky v oblasti polnospodárstva išli tým najodkazanejším rodinám? Merci, uh, José Manuel. Ďakujem, José Manuel. Medzi časom sa k nám pridala predsednička výboru. Už sme začali e, diskutovať s našimi priateľmi z komisie, kým si tu nebola. A pokiaľ ide o e, to, ako funguje monitorovacia skupina, vymenili sme si názory o programe Európskeho fondu pomoci pre najodkazanejšie osoby so zástupcami, ktorí na úrovni komisie riadia program a e, riešia jeho vývoj do budúcnosti. Sú to zástupcovia, ktorých už poznáte z Generálneho rejtelstva pre zamestnanosť, polnohospodárstvo a rozpočet. Vidím, že sa ešte niekto hlasí o slovo. Chcete sa ho ujať teraz? Jan Mulder. Thank you, uh, Chair. Uh, I have a simple question. Mám jednoduchú otázku. Vieme, že nie všetky členské štáty zdieľajú rovnaké nadšenie. Z 28 členských štátov, koľko členských štátov sa zúčastňuje na tomto programe? Predpokladám, že každý členský štát má svoj finančný prídel. A čo sa stane, ak sa odmietnú zúčastniť? J'ajouterai en complément de la question de Yann by som tú otázku Jana ešte doplnil. Mohli by ste nám zo strany Európskej komisie poskytnúť vaše stanovisko, vaše posúdenie spôsobu, ktorým doteraz členské štáty využívali fondy? Či prípadne povedať, aké sú tie účinné, dobré spôsoby, či metódy alebo spôsoby, ktoré možno nie sú až tak užitočné vzhľadom na e, to, čo máme k dispozícii. Um, I would like to know... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela vedieť, že keď si pozrieme tie jednotlivé členské štáty, ako vyzerá komunikácia na úrovni členských štátov, aby sa uh, dokázali skontaktovať s tými najodkázanejšími. Je spoločný prístup, ako to naozaj funguje v každodennom živote. Veľmi by ma zaujímali informácie o tej praktickej stránke. Ďakujem. To je veľmi zaujímavá otázka. Kon- kolegovia ma budú kontrolovať, ale môžem kolegovia z Francúzska, ale môžem povedať, že vo Francúzsku bolo vydané oznámenie dňa, v deň, kedy rozhodnutie súdneho dvora ukončilo fungovanie toho predchádzajúceho systému. A zrazu si Francúzi uvedomili, že Európska únia pomáhala najodkazanejším osobám. Dovtedy o tom ľudia ani nevedeli. Možno okrem Katrin. Trošku preháňam. Vážený pán predseda, ak dovolíte, preruším vás k tomto bode pretože potom mám ďalšie vecnejšie záležitosti, ale chcela by som teraz zareagovať na to, ako sa Francúzi pozerajú na európsku pomoc pre najodkaznejšie osoby. Máme tu veľmi slavnú osobu, Koliuš, ktorý, vie, ktorý diskutoval s Žakom Dellerom a ten veľmi prispel k popularizácii tejto pomoci. Čiže vo Francúzsku veľmi dobre ľudia vedia, a čo je to pomoc najodkázanejším a úloha Európskej únie. Je pravda, že dvor e, to, na to zvrhol nové svetlo, že ľudia opäť sa o to začali viac zaujímať. Áno, je pravda, že to bolo kvázi spustené znova, ale nemôžeme zabudnúť na diskusiu medzi Kološom a Delorom, ktorí sú Francúzi a presvedčení Európania, ktorí umožnili spustenie tohto programu. No, ale to sa stalo pred 20 rokmi. Isté, ten program bol známy medzi Francúzmi, ale to, že Únia v tom má zásadný vstup, to o tom sa až tak veľa nevedela, ale to je typické pre Francúzsko, ale Helga položila zásadnú dôležitú otázku ktorá platí pre všetky e, krajiny. Monika Olmajer. Mám jednu otázku, ktorá sa týka toho, čo povedal Manuel Fernández pokiaľ sa ja správne pamätám, a preto chcem položiť túto otázku a mala na ňu rada odpoveď, súd sa vyjadril tak, že ak neexistujú skutočné prebytky v poľnohospodárstve, tak potom sa nemôžu peniaze z poľnohospodárstva použiť na pomoc chudobným. Len keď existujú prebytky, tak potom sa môžu tieto prebytky, potravinové prebytky rozdávať aj chudobným. A otázka je, že koľko má, peňazí máme potom v mechu pre tých e, chudobných. A druhá otázka je, že či vôbec existujú dneska prebytky, ktoré by sa mohli použiť alebo mali použiť, alebo momentálne nemáme vôbec žiadne prebytky, ktoré by sa dali použiť. Merci, euh, Ďakujem, Katrin Trotman. Merci, euh, cher Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada položila stručnú otázku komisii. Ako ste hovorili sami, je tu istý posun medzi okamihom, kedy by sme mohli mať prístup k fondu a okamihom, kedy členské štáty môžu začať uskutočňovať svoje akčné plány ako komisia e, vidí činnosti, ktoré angažujú aj e, mimovládky v tomto tranzitnom období, pretože aj samozrejme aj v tomto období bude, budú stále existovať potreby, ale bude tu prestávka vo financovaní. Toto bude zásadná otázka, ktorá vyvstane. Bude sa týkať aj e, tých finálnych e, participantov aj jednotlivých aktérov. Ďakujem, Katrin Salvador Garriga. Sí, Áno, predseda, ja som chcel len dodať jedno také upresnenie. Tam, kde sa odvolávame na finančné nariadenia, nariadenie z žiadneho pohľadu nemôžeme si myslieť, že tento fond pomoci najpotrebnejším by bol taký fond pomoci ad personam. Preto nepotrebujeme žiadnu žiadne špecifické finančné nariadenie. Moja otázka sa týka správnych nákladov alebo administratívnych nákladov. Ja si myslím, že tento program je v podstate ťažko uplatniteľný. Je drahý, taktiež tento fond e, pokrýva administratívne náklady na distribúciu nie len nákup potravín, ale taktiež administratívne náklady na prerozdelenie týchto, e, týchto potravín v každom členskom štáte. Ďakujem, Salvador. Ďakujem veľmi pekne. Chcem pokračovať v tom, čo povedala Ani. Jeden z dôvodov, prečo krajiny ako Dánsko či Švedsko boli kritické, historicky kritické voči systému, je nie preto, že nechceme pomôcť chudobným, ale preto, že máme všeobecný sociálny systém s veľkou sociálnou záchytnou sieťou a preto nemáme také mimovládne organizácie, ktoré by riešili otázku takéhoto druhu pomoci, ako je to v iných krajinách. Taktiež sme boli kritickí aj preto, že nebolo jasné, či je hlavným účelom pomoc chudobným alebo pomoc farmárom. A to je tiež jeden z tých dôvodov, prečo to nikdy v Škandinávii nebolo populárne. Ale k tomu, čo povedal Jan Mulder, možno som to nesprávne pochopil, a dúfam, že sa to dá vysvetliť, v tejto situácii, keď bude nový systém, je povinné, aby všetky členské štáty sa ho zúčastnili. Neexistuje žiaden spôsob na to, aby členský štát vystúpil zo systému, ak tomu dobre rozumiem. Toto si chcem teda vysvetliť. A na druhej strane je tu určitá pružnosť v systéme, pokiaľ tomu dobre rozumiem. Nie je nevyhnutné, aby členský štát využíval ten, tú líniu potravinovej pomoci, môže využívať inú časť systému a to je potom oveľa kompatibilnejšie s našim systémom sociálnej starostlivosti. A Dúfam, že tu prítomní nám dokážu odpovedať na to, že do akej miery existuje takáto flexibilita, do akej miery sa môžeme koncentrovať len na niektoré časti systému a povedať, a tak povediať, vystúpiť, z op- a vystúpiť ja nie, z potravinovej pomoci. Takže akú flexibilitu majú jednotlivé členské štáty? Veľmi by nám to pomohlo, lebo viem, že švedská vláda napríklad teraz uvažuje o tom, ako by mala sformovať svoj vlastný program a ako by mohli využiť tieto prostriedky. Ďakujem, Joran. Paolo. Cicinda. ďakujem. Pre nás je to veľká výzva spraviť tie správne kroky a jeden z najväčších problémov je energetická chudoba. Ľudia si už, sú ľudia, mnohí ľudia, čo si nemôžu dovoliť energie a ako to vyzerá s takýmito pomocami, pomocou v núdzi, napríklad dispo, dať dispozícii batérie, aby ľudia mohli komunikovať, mali handy a počítače a trocha svetla v večer. Je to program, ktorý by mohol byť tiež v tejto oblasti? Ďakujem. Merci bien. Ďakujem pekne. Ajder, chceš sa opäť ujať slova a potom dám slovo kolegyni Berez, aby položila. Ďakujem. Aj keď e, niektoré si to trošku predbiehajú, ale chcela som opäť hovoriť o tom, že potrebujeme viac informácií ohľadom tých predbežných opatrení, o ktoré sme žiadali v dokumente, ktorý e, zaslal Európsky parlament. Ešte nadalej nám nie je jasné, čo zamýšľa Európska komisia. Ďalej, konkrétna otázka ohľadom toho, čo sa stane v roku 2014, keďže operatívne programy nebudú funkčné tento rok a nebudem môcť teda vynaložiť peniaze na čas. Aké je to rozpočtové riešenie, aký to bude mať dopad na rozpočet a predovšetkým, aký to bude mať vplyv na riadenie mimovládnych organizácií, potravinových bank a organizácií, ktoré využívajú tieto fondy. Takže prosím predstavu. Madame... Ďakujem. Pani predsednička. Vy ste pán predseda. Ja som pani predsednička. Ďakujem za toto za túto diskusiu. Myslím si, že je veľmi dôležité aby sme o tom hovorili, aby sme to mohli robiť spolu. Ak si dovolím povedať, tí, ktorí stáli pri zrode právneho návrhu, mali určite, im určite pomohol, mohli aj vaše príspevky. Prvá, ako budem sama klásť otázky, ešte sa vrátim k pár bodom, ktoré pre nás ako spolu spolu písateľov základného právneho aktu sú prvky, ktoré sú naozaj absolútne zásadné. Prvá vec sa týka tej, toho polnohospodárskeho nadbytku. Tento text predsa neotvára opäť e, o využívanie poľnohospodárskeho nadbytku. Tento dokument bol presunutý z výboru pre polnohospodárstvo na výbor pre sociálne veci. Mali sme k dispozícii stanovisko výboru pre polnohospodárstvo a podľa neho sa hovorilo, že pokiaľ existujú polnohospodárske nadbytky, mali by byť využité. Samozrejme, voči takémuto prístupu nikto nebude nič mať. Aj, je to aj v súlade s, s Rostkom súdu. Čiže tento fond už nie je fondom na využívanie poľnohospodárskych zásob, je to fond sociálnej pomoci. To poprvé. Po druhé, pokiaľ ide o rozšírenie e, rozsahu pôsobnosti fondu. A priori toto bolo, je teda ten fond zameraný na distribúciu potravinovej pomoci a základných e, produktov a bol vypracovaný, e, bol nastavený preto, aby sme mohli reagovať na problémy členských štátov. Aj vy sama ste o tom hovorili, aby sme teda mohli e, reflektovať e, s tými členskými štátmi, ktoré vôbec nechceli hovoriť o potravinovej pomoci či zásobách potravín. My sme sa pokúsili vytvoriť akúsi paralelnú cestu, čo je boj proti sociálnemu vylúčeniu. A to je program, ktorý zodpovedá úplne iným pravidlám, pretože pokiaľ bojujete proti sociálnemu vylúčeniu, tak nemôžete byť kontrolovaný či riešiť také isté postupy, ako v prípade, že ste potravinová banka, ktorá distribuje potravinovú pomoc. A práve z tohto dôvodu sme museli vytvoriť v texte dva paralelné programy a každý členský štát si teda zvolí spôsob, ktorý mu vyhovuje. Čiže má, sú tu dve možnosti, alebo aj, teda jedna alebo druhá, alebo aj obe sú to však dva paralelné programy a ja dúfam, že to presvedčí všetkých, ktorí nechcú poskytovať potravinovú pomoc, avšak budú môcť používať tento fond na inom základe. A teraz otázka e, prechodu z jedného obdobia na druhé. Vidím tu odpovede komisie. Toto sú výstupy z rokovaní. Hovorili sme tu o retroaktívnom op- opravnení. Nachádza sa to aj v základnom akte a vyskytla sa táto téma aj počas rokovaní. Včera sme hodnotili delegované akty, ktoré umožnia rýchle e, vykonanie týchto ustanovení, ale možno, že by komisia mala vysvetliť, čo nastavila v tých delegovaných aktoch a prípadne overiť, aký to bude mať dopad vo finančnej oblasti. A pokiaľ ide o sumu, e, o ktorú Európsky parlament naozaj veľmi bojoval, tak zdá sa, že v rozpočte 2014 tá suma bude nižšia než to, čo bolo nastavené v právnom základe, takže neviem, či ste už o tom hovorili, ale myslím si, že práve toto je dôležitý bod, ktorý si musíme vyjasniť, ktorý nám komisia musí vyjasniť, pretože Európsky parlament viackrát hlasoval za 3,5 možno, že potom tu prebehli nejaké prezentácie, ktoré som e, nezaznamenala, ale každopádne je pre mňa dôležité, aby sme si práve tento bod vyjasnili. To je v tejto chvíli všetko. Myslím si, že by sme mali tejto téme pokročiť, pretože práve pre tento Európsky parlament bola táto téma veľmi konkrétna, veľmi dôležitá. A teda potrebujeme počuť aj stanovisko komisie. A ešte pokiaľ ide o tie potravinové zásoby, ja som povedala, veľmi jasne, že to už nie je viac program e, potravinových zásob, ale možno by bolo zaujímavé vedieť, či existujú potravinové zásoby, ktoré sa využívajú inde. Avšak to je otázka, to je doplňujúca otázka, nie je to tá zásadná vec, ktorú musíme riešiť. Ďakujem, Elizabet. Ja len pár slov, informácie, ktoré mi dal kolega Michel Dantan, ktorý pracuje e, vo výbore pre poľnohospodárstvo, využívanie potravinových zásob E, ktoré sa nenachádza vo fonde pre najodkazanejšie osoby, bolo nás, sa, o tom sa teda hovorilo. Každopádne je to zapísané, čiže je to možné, ale nie je tu, žiadna, nie je tu žiadne prekryvanie sa s tými 3,5 miliónmi. Pravdepodobne by na túto otázku malo vedieť zareagovať generálne riaditeľstvo pre polnosudárstvo, koľko je takýchto potravinových zásob. Uh, Vidím, že ešte ďalší dva kolegovia sa prihlásili o slovo. Najprv má slovo Alda, nech sa páči. Obrigada, Presidente. Eu gostava de fazer uma, duas perguntas. Ehm, Ďakujem, mám dve otázky. Pérez, pani Perezová práve povedala, že toto nie je potrem potravinovej pomoci, ale je to boj proti vylúčeniu, vylúčenosti. Zaujímalo by ma podrobnejšie sa dozvedieť, aké sú plány na riešenie nových potrieb, ktoré nie sú nevyhnutne potravinovou potrebou. Môžu to byť samozrejme aj potreba mať potraviny, ale môže to byť aj potreba iných základných potrieb. <clears throat> Už sme povedali, že ak nemáte napríklad prístup k energiám, tak nebudete mať ani prístup k vode, alebo nebudete mať prístup k zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že v takých krajinách ako je napríklad Grécko, ste vystavení potom sociálnej katastrofe, a to nie je momentálne len taká minoritná skupina. Vidíme veľký počet občanov, ktorí sa ositajú v ťažkej situácii. Takže moja druhá otázka vyplýva z prvej otázky. Keď si pozrieme krajiny, ktoré sú najzraniteľnejšie, bude sa e, pokračovať vo využívaní tohto fondu? A teraz Richard Ashworth. Ďakujem veľmi pekne. Niekoľko bodov, ktoré tu už aj možno zazneli, alebo na ktoré sa narážalo a ktoré vyžadujú vysvetlenie. Nerozumiem otázke ponospodárských prebytkov. Tu mám tri veci. Poprvé, hovoríme o ponospodárských prebytkoch, ktoré sú veľmi nespolahlivé, alebo teda ich stav e, kolíše, pokiaľ ide o množstvo. Kolíšu podľa sezóny, situácii na trhu a tak ďalej a tak ďalej. Takže ich dostupnosť na tieto účely je nespolahlivá. Charakter týchto prebytkov je taký, že sú to väčšinou hromadné komodity, ktoré, to nie sú malé balíčky, ktoré sú relevantné pre potravinovú pomoc. Hovoríme o veľkých množstvách e, obilnín alebo masla a potom tá celá vec je tá otázka strategických rezerv. Preto E, tá, hovoríme o absorpcii prebytkov a ich uvoľnení v čase nedostatku. A nehovoríme teraz o situácii, aká tu bola pred mnohými rokmi, keď sme mali hory prebytočného masla a podobne. To všetko je už dnes iné. A potom je tu súčasť sociálnej politiky v rámci um, e, SPP Chcem sa spýtať, či spoločná poľnohospodárska politika je ten nástroj na poskytovanie a zabezpečovanie sociálnej politiky? Ak áno, poskytuje primeranú hodnotu za peniaze, ktoré sú v tom? Áno, ďakujem. Richard? Po tom, ako súdny dvor rozhodol, tak povedal, že tá skutočnosť, že financujete niečo, čo je sociálnou aktivitou, e, je niečo, s čím treba prestať, pretože už neexistujú poľnohospodárske prebytky. Je to veľmi zriedkavá situácia. A to, čo sa vytvára teraz a o čom sme rokovali s radou, je, sú tieto e, čiastky, ktoré máme v rozpočte, určené na nadchádzajúcich 7 rokov v rámci sociálneho programu. Je to určené pre tých najodkázanejších aby takýto, takéto osoby mohli mať aj potravinovú pomoc, ako aj inú, iný druh, pomoci v oblastiach, kde majú ľudia veľké potreby, čo, niečo, čo patrí k základným potrebám. Ak v niektorých rokoch budeme mať polnospodárske prebytky, môžeme sa tým zaoberať, ale v zásade hovoríme o zmene systému. Ja by som sa chcel spýtať inú otázku. A tá súvisí s tým, čo povedala pani Pérez. Tá sa týka rozpočtu na rok 2014. Tam nie je žiadne zosúladenie súm medzi tým, čo bolo v rozpočte na rok 2014 v súvislosti s rozpočtovými prostriedkami pretože tu máme teraz 1 milión 200 tisíc na technickú pomoc a ten údaj, ktorý je v prílohe 2 nariadenia, ako už povedala pani Pérez, je tá čiastka, kde chce mať parlament politickú dohodu, ako sme mali v minulosti 4-7 rokoch, a to by malo začať už potom v prvom roku 2014 Teraz sa zdá, že to bude možné len vtedy, ak budeme mať rozpočtový prevod. A ja si myslím, že predstavitelia DG rozpočet by nám mali povedať, aký je ich názor na túto situáciu. Takže toto sú naše otázky a teraz sa chcem spýtať komisie a jej jednotlivých zástupcov, aby reagovali. Kto bude prvý? Adriana? Ďakujem za slovo, pán predseda. Nuž, ja si myslím, že tu nastala veľmi dôležitá zmena v celkovom prístupe k tým vylúčeným osobám a najodkázanejším v rámci tohto fondu. Máme tu širší rozsah pôsobnosti v porovnaní s predchádzajúcim programom potravinovej pomoci a členské štáty, keď poskytujú potraviny alebo nejaké predmety na osobnú spotrebu, tak tiež by mali poskytnúť dodatočné služby týmto osobám, tak aby sme iba nenakrmili, ale aby sme aj poskytli rôzne rady, aby sa vyhli sociálnemu vylúčeniu. Takže toto je hlavná zmena v rámci tohto finančného nástroja a nového fondu. Budeme zblízka sledovať všetky kroky, ktoré toto sprevádzajú. Máme fixnú čiastku 5 celkového príspevku môžu riadiace orgány členského štátu vynakložiť na tieto služby. Ako pani Beres povedala, nejde len o distribúciu potravín a materiálnych predmetov, ale taktiež chceme pomôcť ľuďom, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti alebo z pracovného trhu. Máme tam dva typy programov, ktorí sú súčasťou, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia. Toto dáva možnosť členským štátom, ktoré nechcú distribuovať jedlo, aby si vyberali ten druhý typ operatívneho programu, aby tým pádom zaručili, že budú riešiť situáciu najvylúčenejších osôb. A myslím si, že dôležité, aby členské štáty sami mali možnosť si zvoliť a rozhodnúť, čo presne budú robiť, na ktoré cieľové skupiny sa obrátia. Môžu to obmedziť, môžu to nejakým spôsobom poňať zo široka, môžu sa zamerať na niekoľko oblastí, kde narastá sociálne vylúčenie alebo miera chudoby Takže toto nariadenie poskytuje veľkú mieru flexibility. No a keďže je to nariadenie, tak členské štáty musia uplatniť pravidla tohto nariadenia. A pokiaľ nebudú žiadne dôvody že sa ne, k tomu, že sa nevyvíjajú operatívne programy, tak toto teda nie je správne je treba povedať, že niektoré členské štáty neboli príliš nadšené týmto nariadením, ale bohužiaľ v priebehu posledných rokov sa obrázok v Európe zhoršuje a ani v jednom jedinom členskom štáte nevidíme zlepšenie alebo zníženie miery chudoby. A sa členská preto Európska komisia rozhodla, že toto je nástroj, ktorý sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch, bude sa stiahovať na všetkých eh, chudobných Európe a veľmi sme bojovali, aby toto nariadenie bolo čo najskôr prijaté. Vieme, že je dôležité taktiež si vymeniať overené praktiky. Sú členské štáty, ktoré majú rôzne vnútroštátne systémy, ktoré by mohli pomôcť, mohli by sa uplatňovať aj v iných členských štátoch. A komisia v zmysle článku 10 tohto nariadenia má povinnosť vytvoriť platformu pre vymienianie najlepších praktik a podporovať ju. Taktiež sa môžu merať aktivity, ktoré nie sú súčasťou priamo nariadenia, ale mohli by pomôcť mohli by sa zapojiť dobrovoľníci, tým by sme podporovali solidaritu v Európe. Čo sa týka polnospodárských prebytkov, tam prebehla veľká diskusia. Myslím si, že je dôležité, aby sme vedeli, že nie sú žiadne prebytky s zmenou spoločnej polnospodárskej politiky. Pravdepodobnosť prebytkov, ktoré mohli byť distribuované, je, je menšia a menšia. Máme článok 23 kde sa hovorí, že pokiaľ prídu takéto prebytky, tak môžu byť využívané v rámci programu, ale musíme ich zaplatiť. Takže to možnosť v rámci naredenia skutočne je. Kto bude musieť zaplatiť? Otázka. Členské štáty, ktoré budú využívať tieto prebytky, budú musieť pokryť tie účtovné náklady v súvislosti s tým, týmito prebytkami. Nie európsky rozpočet. A to je to isté. Je to Ehm, náš rozpočet je to tých 34 miliardy, ktoré sú prerozdelené medzi členské štáty, takže pokiaľ členské štáty chcú využiť prebytky, musia to aj uhradiť. Ďalej. Čo sa týka hm, ustanovení a tohto nariadenia musíme ich riadne komunikovať partnerským organizáciám, mimovládnym organizáciám a taktiež chudobným osobom. A preto v rámci nariadenia tam je špecifický článok, ktorý hovorí o komunikácii ohľadom existencie e, týchto ustanovení. Je to článok 19. Tam hovoríme aj o monitorovaní implementácií týchto programov. Taktiež čo sa týka pokrytia administratívnych nákladov, tak tam je to plošne e, ošetrené, je to 5 prostriedko, pretože nechceme, aby príslušné úrady museli každý deň vykazovať alebo podávať správy ohľadom vynaložených skutočných nákladov. My chceme, aby tento fond skutočne sa zameral na tých najodkázanejších, preto sme vyhradili 5 celkovej čiastky na to, aby pokryla, pokryli administratívne náklady a náklady na prácu v teréne. Nie je možnosť vystúpiť z tohto programu, z tohto fondu, ale môžete si zvoliť nezúčastniť sa tej potravinovej časti. Viem, že vo Švedsku táto časť je už veľmi rozvinutá, zameriavajú sa na bezdomovcom. Bola som tam pred dvomi týždňami, videla som, že tam tvrdo dopracujú a je dobré, že dokonca aj členské štáty, ktoré boli na úvod tohto programu proti veľmi silne, tak teraz už uplatňujú príslušné stanovenia. Nie je žiadne riziko, že by sa pre 2014 nespotrebovali pridelné prostriedky, pretože tento fond teraz uplatňuje pravidla koheznej politiky, máme tam pravidlo N plus 3, ktoré sa tu uplatňuje, takže akékoľvek prostriedky pre rok 2014 môžu byť využité ešte v rámci nadchádzajúcich troch rokov. Takže nemáme tu riziko, že by sa to plánovalo na jeden rok a potom by sa to nestihlo. Je dôležité, a som rada, že parlament taktiež sa túto otázku zaujíma, je dôležité sa pozrieť na nezrovnalosť pre e, na ten rok 2014 financovanie a potom tých 11 prefinancovania viem, že musíme vypracovať e, opravný návrh. E, pani Berez, ďakujem, že ste to povedali. Myslíme na to. A pokiaľ že najprv do 11. septembra máme pro, lehotu na predloženie operatívnych programov, potom máme 6 mesiacov na ich schválenie. My nevyužijeme celý tento čas, určite. Nebudeme na tom sedieť 6 mesiacov len preto, že ich máme. Budeme sa budeme pracovať čo najskôr. Vieme, že je potreba, aby sa to začalo financovať čo najskôr. A vieme, že je, mo- je možnosť požiadať o opravný rozpočet a možno už tento rok sa nám to podarí zariadiť, pokiaľ niečo ostane, tak to vyriešime v roku 2015, ale 11% predfinancovania, tak eh, toto je pokryté v rámci rozsahu pôsobnosti a nezaťaží to rozpočet alebo rozpočty členských štátov. Takže myslím si, že som sa vyjadrila k väčšine otázok, ktoré tu boli nadnesené. Ďalej. Delegované akty, alebo delegovaný akt. Chcem poďakovať výboru EMPL za to, že sa včera tak rýchlo dohodli na uh, o tom, že teraz zašlú list, ktorý nebude namietať proti tomuto delegovanému aktu. Tento delegovaný akt obsahuje ustanovenia týkajúce sa kontrolných systémov a auditu a taktiež požiadaviek na reporting. Členské štáty si musia ustanoviť teraz riadiacej orgán, ale čo týka oprávnenosti výdavkov, tak tam toto nemá žiadny dopad. Ide tu skôr o to, aký typ údajov musíte zbierať a musíte potom e, zaslať komisii. A my si myslíme, že týmto delegovaným aktom sa v podstate hýbeme kupredu členským štátom, umožňujeme dobre na čas plánovať a keďže v tomto nariadení e, prvé prvá správa príde v roku 2015, v prípade súdržnosti to rok 2016, tak preto musíme zaručiť, aby členské štáty dostali dostatok informácií ohľadom toho, ktoré údaje nám musia zaslať, tak aby budúci rok sme rade a parlamentu my mohli podať správu ohľadom toho, ako sa tá situácia vyvíja. Ďakujem. Výborne, ďakujem. Myslím si, že teraz sme si vyjasnili veľmi veľa prvkov, najmä pokiaľ ide o tú oblasť polnohospodárstva pokiaľ ide o ten rozpočtový problém, vy ste tu hovorili o možnosti doplňujúceho rozpočta. Mohol, rozpočtu pardon, mohol by sa k tomu vyjadriť e, zástupca generálneho riaditeľstva pre rozpočet? Áno, ďakujem, pán predseda. Parlament bol veľmi aktívny v tomto programe. Je tu teda možnosť v rámci právneho základu v tomto období e, doplniť až miliardu eur. A toto zvýšenie je ustanovené na dobrovoľných príspechov, tých členských štátov, ktoré sa zaviazali prispievať do tohto, do tohto programu. Takže tak ako o tom hovorila kolegyňa, členské štáty majú predstaviť tieto programy do septembra a my dúfame, že do tohto obdobia tie sumy, ktoré sú nastavené v právnom základe rok, rok 2014, budú dosiahnuté. A to sa uskutoční prostredníctvom prevodov zo strany rozpočtových orgánov, čiže rady a parlamentu. Bude tu teda možnosť fine-tuningu či nejakého doladenia v rámci rozpočtu. Ďakujem, áno, to je, to je riešenie, ktoré je určite výhodné z viacerých dôvodov. Pani predsednička, máte nejaké ďalšie otázky či pripomienky ani Hajder? Čiže pán Ríke, nech sa páči. Ja mám otázočku. tom predchádzajúcom nastavení fondu, pokiaľ to chápem správne, hovorilo sa o e, polnohospodárských zásobách e, a bolo to nastavené na úroveň tých 3 miliard eur. Niektoré krajiny e, z toho neprofitovali. Čiže máme si z toho e, vy, vyložiť to, že e, tie krajiny, ktoré využívajú, tak tam bude tá suma znížená, alebo ako to funguje, akým zázrakom to chceme stabilizovať. Pretože pokiaľ ide o stále rovnakú sumu, o ktorú sa budú deliť viacerí, budú mať všetci toľko isto ako predtým, povedal som to teraz, hádam jasnejšie. Matematického hľadiska je tá odpoveď jasná, ale z politického hľadiska by ste možno, že mohli vysvetliť, prečo ste trvali na tom, aby to bolo povinné pre všetkých. samotná podstata nového základu. Vyplynulo to z diskusie, ktorú sme mm, viedli na tému Horizontu 2020. Hovorili sme o tom, že boj proti chudobe je otázka, e, ku ktorej by sa EÚ mala postaviť. Tí, ktorí nechceli E, nastavovať tento fond, Európsky fond pre najodkazanejšie osoby, sa domnievali, že táto činnosť by efektívnejším spôsobom na vnútrošetnej úrovni fungovala, než by to bolo na EU úrovni. Samozrejme, to je politická debata a záleží od toho, ktoré krajiny sú zaangažované do diskusie. Pokiaľ sme však hovorili o fonde pre najodkaznejšie osoby, išlo tu o minimálny príspevok zo, z každého členského štátu a je pravda, že krajiny, ktoré sú v druhom pilieri, čiže programe e, pre sociálnu inklúziu, sú tie krajiny, ktoré ten fond a priori nechceli a ktoré v rámci druhého piliera Eh, hovorili o tom minime, čiže e, nesúhlasili s tou potravinovou pomocou. Som si istá, že komisia má presné údaje, môže poskytnúť presné čísla. A som si istá, že tie krajiny, ktoré vás zaujímajú, fungujú za rovnakých podmienok ako počas predchádzajúceho programu. Ďakujem, Salvador. Ďakujem za to, že ste za alebo pre, ospravedlňujem sa, že zase začnem o tom istom, ale myslím si, že preto, aby tento fond bol nakoniec účinný, pokiaľ sú dva spôsoby využíva tento fond v niektorých členských krajinách, niektoré môžu využívať naplno oba tieto typy programov a niektoré len na pol, ale tu v podstate sa vytvára taký protiklad v EÚ ohľadom intenzity uplatňovania tohto fondu a myslím si, že toto poškodí účinnosť týchto prostriedkov. Viem, že to je, tu je aj dôležitý politický prvok, ale je tu protiklad medzi s e, unínením programu a subsidiaritou, tak toto bude mať negatívny vplyv na jeho globálnu účinnosť. Takže myslím si, že toto je otázka pre náš výbor pre rozpočet, ale aj pre celý parlament. Mali by sme sa sústreďovať na to, ako to vyzerá v súvislosti s vykonávaním pre tie prvé dva roky 2014 a 2015. Ja E, v poriadku. Áno, môžeme hovoriť o právnom základe. Ja síce neviem ako, ale určite sa to dá. A som si istá, že v tom právnom základe to je napísané. A volá sa to cena za politický kompromis. Čiže táto dohoda, ku ktorej sme dospeli na úrovni rady a ktorú parlament akceptoval a schválil. O tom hovoríme. Na plenárke sme všetci schválili ten právny základ e, pre nový fond. Úprimne povedané, pokiaľ spustím svoj prístroj na cestovanie v čase, rokovací tím Európskeho parlamentu sa skladá z ľudí, ktorí chceli fond, aj ľudí, ktorí fond nechceli. Boli tu aj niektorí, ktorí sa v tejto chvíli hlasili o slovo a budú hovoriť. Čiže tento rokovací tím e, sa nedíval e, s nadšením na tú dohodu, ktorá, ku ktorej dospela rada, pretože sa tu hovorilo o spustení dvoch paralelných programov. Ale keďže sme pochopili, že to bola cena za dohodu s radou, tak sme to prijali a overili sme si, že ten druhý pilier, ak dovolíte, pán predseda, absolútne tu odhalím, ako prebiehalo to rokovanie na úrovni parlamentu. My sme sa báli, že tá časť sociálnej inklúzie, e, o ktorú žiadali protivníci fondu, by svojím spôsobom spôsobila zmetok, e, pokiaľ ide o fungovanie Európskeho sociálneho fondu, pretože v, v Európskom sociálnom fonde sme poprvýkrát hovorili o tom, že 20 rozpočtu tohto fondu sociálneho musí byť využitých na účely sociálnej inklúzie. Čiže naozaj tu hrozilo riziko zmetku medzi cieľmi a nástrojmi. A práve z tohto dôvodu Európsky parlament, a o tomto bode sme museli bojovať, ale dospeli sme k záveru, tam sme dospeli k tomu, aby sa v právnom základe Európskeho fondu pre najodkaznejšie osoby, aby tam bolo jasne uvedené, že časť sociálnej inklúzie bude jasne vyhradená pre tie najodkazanejšie osoby a nebude sa prekrývať s činnosťami vyplývajúcimi z Európskeho sociálneho fondu. Bol tu aj výbor pre rozpočet, ktorý sa tomuto venoval. Komunikovali sme s členskými štátmi, pýtali sme sa, ako to uskutočňujú tieto činnosti, hovorili sme o tom aj s komisiou, aké sú povinnosti v rámci dohody e, o viacročnom finančnom rámci a je dôležité rozlíšiť to, čo členské štáty robia v rámci fondu pre najodkazenejšie osoby a sociálneho fondu, ale isté, že sme to v rámci e, zákonodácov e, odlišili. Um, Ďakujem. Neviem, že či ste mali na mysli my, mňa, alebo že či by ste si mysleli, že sme v opozícii s fondom, ale roky som bola podporovateľkou tohto fondu, keď, sa, keď došlo k súdnemu sporu v Nemecku, keď došlo k súdnemu sporu v roku 2002 Nemecko hrozilo so zastavením fondu, tak ja som sa veľmi snažila presvedčiť Holandsko, aby neblokovalo dočasné riešenie tohto fondu, pretože to, čo je najdôležitejšie, je, aby tých pár miliónov ľudí v EÚ, ktorí závisia alebo boli závislí na predchádzajúcom polnospodárskom programe 25 rokov, ktorý fungoval, e, nezostali vo vzduchoprázdne, aby sa o nich postaralo. To bolo vždy pre mňa tou hlavnou, hlavným cieľom. Takže si myslím, že je dobré, aby také krajiny ako ja, Holandsko, z ktorej som ja, Holandsko, využívali veľmi málo tento fond a platí to pre Nemecko, Britániu, ktoré ho málo využívali, pretože sú krajiny, kde je veľa najodkázanejších ľudí, oveľa viac ako v našich krajinách a závisia na tomto fonde. A keby všetky krajiny vyčerpali svoj podiel, tak potom najmä ľudia v Španielsku, Portugalsku, Grécku, Maďarsku a ďalších krajinách, kde, ktoré sú hlboko v kríze, v krajinách, kde je oveľa horšia potravinová chudoba, by nemohli využívať tieto prostriedky, keby ich vyčerpali krajiny, ktoré majú málo takýchto odkazaných ľudí a preto som za tento fond, bola som za to, aby bol dobrovoľný a povedala by som, že v praxi e, je to aj tak, pretože krajiny si rozdelili medzi sebou to, čo je k dispozícii a zobrali si, čo potrebujú e, pre svojich najodkázanejších. Ja si nemyslím, že by toto vytváralo problémy či už teórii alebo praxi, pretože aj ten predchádzajúci fond, ktorý existoval, nevyužívali všetky krajiny, ale tie, ktoré ho potrebovali podľa svojich potrieb. A ja som preto presvedčená, že tieto peniaze sa dostanú k tým, ktorí ich najviac potrebujú v EÚ a som presvedčená, že ich využívanie bude uspokojivé. To, čo ja troška mám otázky, je, že sme vytvorili ďalšie možnosti. Napríklad jednu, ktorá sa týka organizácie možností väčšieho darcovstva potravín, aby sme súčasne aj bojovali proti nadbytku potravín, aby polnohospodári, malo obchod, všetci potravino v tom potravinovom reťazci mohli poskytovať potraviny do potravinových bank a to bude mať tiež aj multiplikačný účinok. Vytvorili sme takúto možnosť, ale obávam sa, že mnoho členských štátov, ktoré sa zúčastňovali na predchádzajúcom programe, budú pokračovať tak, ako robili doteraz a budú vydávať peniaze presne na to, čo robili predtým a nebudú vidieť tieto nové možnosti. Takže sa chcem spýtať, ako e, ich usmernite alebo informujete o všetkých programoch a možnostiach, ktoré existujú. Ďakujem. Merci. Ďakujem, Goran Fer. Thanks, Chair. I just wanted to react to, to what Salvador... Ďakujem. Chcem reagovať na to, čo povedal Salvador. Nesúhlasím, naozaj nesúhlasím. Myslím si, že musíme chápať, že sociálna politika je vecou subsidiarity. Máme rôzne sociálne systémy, Máme rôzne úrovne, štruktúru chudoby. V každej krajine je chudoba, aj v tých najbohatších, ale tá štruktúra typy úroveň je iná a naše systémy sú iné. Preto je dôležité, aby sme mali systém pre tento fond, ktorý ani neprotiričí, ani sa neprekrýva so sociálnymi systémami, ktoré máme doma. Takže ja si myslím, že tá flexibilita je to, čo nám umožní byť efektívnejší a nebudeme musieť teda pracovať s politikou ehm, jedna veľkosť sa hodí všetkým a to znamená, že takáto politika bude aj akceptovateľnejšia v tých členských štátoch, ktoré nemajú skúsenosti s jej uplatňovaním. Myslím si, že táto pružnosť je potrebná, ak program má byť efektívny. Ďakujem. Ďakujem, teraz Salvador. Ja som tu neurobil nejaké e, vyhlásenie, ja som len vyhla- sformuloval svoje obavy. Ale uklonil ma Gran. Ale ja som nič netvrdil, len som vyjadril svoj strach. So, Takže Gran už sa ukludnil. Komentár ou question? Chce sa ešte niekto ujať slova? V poriadku, tak vám ďakujem. Ďakujem pani predsedničke, ďakujem aj zástupcom Európskej komisie. Ah A ešte otázka pani Cornelison, prepačte. Uh, no Donc la question de Mme Cornelissen et de M. Riquet. Že otázky pani Cornelissen, pána Riqueho, Adriana. We do not expect to see how uh, the food waste issue will be dealt with in Takže my neočakávame, že sa to bude riešiť táto otázka potravín v rámci operatívnych programov, ale chceme členské štáty vyzvať, aby využili svoje skúsenosti aby pomohli iným členským štátom, ktoré takto skúsenosti nemajú pomocou platformy, ktorú vytvorí komisia na základe článku 10. Toto pre nás bolo veľmi dôležité. My sme veľmi tlačili na to, aby tam bola takáto možnosť, aby členské štáty sa veľa dozvedeli a toho v súvislosti s pomocou najvylúčenejším a najpotrebnejším ale my neočakávame, že operatívne programy nám povedia, ako presne členské štáty toto musia vykonať. Čo sa týka tej miery prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, tak najprv tu máme taký mierny nárast 3,4 miliard eur, to je v cenách roku 2011. A ďalej tu máme 15 mieru národného spolufinancovania Zatiaľ tento program Agri bol 100% financovaný z európskeho rozpočtu doteraz a takže my sme navyšli rozpočet pre tieto kroky a bude vyšší než v súčasnom plánovacom období. Takže musíme myslieť na to, že členské štáty sú čoraz aktívnejšie a budú musieť aj oni finančne prispievať do tohto financovania. Ďakujem. Výborne, ďakujem. Takže ešte raz ďakujem pani predsedničke, spravodajcom a zástupcom Európskej komisie. Drahí kolegovia, vyčerpali sme program dnešného dopoludnia. V tejto chvíli ostanú v miestnosti koordinátori a chcem požiadať spolupracovníkov, koordinátorov, ktorí tu nie sú, aby im pripomenuli, že sme si naplánovali stretnutie na 12.30. Čiže urobíme si teraz 5-minútovú prestávku. Tlmočníci tu ostanú do 12.30 a potom eh, my sa stretneme s koordinátormi o 12.30.